Good morning. Dobrý deň, dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, e, poslanci parlamentu, e, zastupcovia národných delegácií, národných parlamentov, e, všetci, ktorí teda ste tu prítomní na tomto stretnutí spoločnej skupiny pre preskúmanie pre Europol. <clears throat> Takže som veľmi rád, že môžem začať toto druhé zasadnutie medziparlamentnej konferencie, takže vás vítam späť a mm, takisto chcem srdečne privítať e, pána ministra Maria Ochisado, ministra e, vnútra, e, predseda a takisto za predsedníctvo Rady Európskej únie tento polrok. Začneme teda analýzou v oblasti vnútornej bezpečnosti a strategickou agentou 2019 až 2024 e, pokiaľ ide o prácu rady, ona e, tu e, zastupuje predsedníctvo, pokiaľ ide o spravodlivosť a vnútorné veci a radu pre spravodlivé vnútorné veci Európskej únie, takže myslím, že nás e, čaká bohatý program. Budeme tu mať e, ešte druhé kolo panelistov po tejto prezentácii e, pani Talvite, ale predtým ešte by som si chcel vypočuť e, spolupredsedu tejto, e, e, podpredsedničku tejto spoločnej medziparlamentnej konferencie, pani Talvitie. Ďakujem. Ďakujem. Kolegyne a kolegovia, aj ja by som vás chcela privítať pána ministra Hojsala, takisto Viem, že ste veľmi zamestnaní, takže e, si veľmi ceníme, že, máme, že ste si našli príležitosť prísť sem a takisto e, priniesť ten hlavný prejav. Takže teraz dám e, slovo pánovi ministrovi Ohisalo. Thank you very much, uh, distinguished... Pani ministerke, ďakujem, pani spolupredsednička. Uh, uh, zastupci parlamentu a Europolu. Ďakujem vám za pozvanie, aby som e, chcela na úvod e, poďakovať za túto príležitosť, aby som vás stručne poinformovala o prioritách fínskeho predsedníctva. Hm, celý svet e, stojí pred výzvou tohto vývoja, ktorý je negatívny a netýka sa to len Európy. Naše spoločnosti sa menia a my sa prispôsobujeme zmenám klíma, technológií aj v oblasti demografie a v následne vnútorná bezpečnosť Európskej únie a rôzne e, výzvy aj cezhraničné treba e, riešiť integrovaným a multidisciplinárnym e, spôsobom. Medzi e, najväčšími nebezpečenstvami je e, e, zmena klímy, hybridné nebezpečenstva terorizmu a, a sociálne výzvy. Nemožno to riešiť jednotlivo a ani nie nejak na okraji politiky, ale musí sa to riešiť ako horizontálne témy, ktoré predstavujú celkovú výzvu pre celkovú bezpečnosť únie. Navyše je dôležité pochopiť, že žiadne z týchto nebezpečenstiev e, sa nestratí. E, ide teda o to, ako na to budeme reagovať, na tieto riziká. A e, my sa teda týmito otázkami zaoberáme a Európska únia zároveň musí e, ísť príkladom. Sociálna dimenzia bezpečnosti, vrátanie e, čo najširšej integrácie všetkých členov spoločnosti, ako aj boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii. Toto zohráva e, zásadnú rolu pri prevencii mnohých rizik, ktoré súvisia s bezpečnosťou. Okrem toho, nemôžno robiť kompromisy, pokiaľ ide o respektovanie právnych štát a ľudské práva. Musíme chrániť spoločné hodnoty, posilňovať e, rovnosť a vytvárať e, rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na farbu pleti, rod, vek a e, fyzické schopnosti. Musíme eh, budovať spoločnosť, kde nediskriminácia je zásadnou a základnou hodnotou, nie len takou nejakou pridruženou hodnotou. A toto všetko je možné len vtedy, ak využijeme svoju silu, talent, diverzitu a potenciál. Eh, v tomto duchu fínske predsedníctvo eh, stimuluje debatu o budúcom smerovaní vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Je to a kľúčovým prvkom tejto debaty je posilnenie operačnej spolupráce medzi eh, orgánmi na presadzovanie práva a takisto aj dôležitosť e, agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci, ako je napríklad Europol. Spolupráca v oblasti presadzovania práva e, sa bude čoraz viac zakladať na efektívnejších technologických riešeniach a informačných systémoch a jej ich e, interoperability interoperabilite. V tomto kontexte je takisto potrebné zabezpečiť implementáciu, efektívnejšiu implementáciu existujúcich právnych predpisov. Okrem toho, fínske predsedníctvo e, počiarkuje, že každá fáza zmeny e, tohto reťazca e, spravodlivosti samozrejme má význam aj hľadiska spolupráce v oblasti súdnictva. Takže treba v budúcnej, v budúcej spolupráci v oblasti súdnictva takisto klas na toto dôraz. Klimatická kríza je samozrejme veľkou e, výzvou a zároveň príležitosťou pre nás, e, pretože prekračuje hranice aj politiku, takže riešenia e, musia byť také, aby pokrývali všetky fronty vrátane bezpečnosti. Treba toho v tejto chvíli urobiť veľa, máme len jednu zem a tá je v alarmujúcom stave. Musíme urobiť rozhodnutia a podniknúť kroky, e, ktoré vytvoria životné podmienky pre naše budúce generácie. Nič iného nie je dostatočné. Európska únia musí byť na čele e, tejto snahy tak, e, že združí všetkých akt aktérov. Ako povedala Ursula von der Leyen, Európa sa musí stať prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete do roku 2050. No a do tej doby musíme robiť e, spoločne odvážne rozhodnutia. Musíme e, konať rozhodne a vo, na všetkých frontoch e, aby budúce generácie mohli na tejto planéte žiť. Mladí ľudia v celej Európe a na celom svete vyzývajú na opatrenia v boji proti eh, klimatickej kríze a my ako dospelí máme zodpovednosť a musíme teraz konať musíme eh, si získať eh, dôveru ostatných v to, že niečo sme schopní urobiť. A toto je veľmi dôležité aj z hľadiska bezpečnosti, pretože E, veľká e, e, násilná radikalizácia práve vyviera najmä zo straty dôvery v budúcnosť. Takže musíme bojovať proti zmenám klímy ambicioznými politikami a už teraz, nie až zajtra. Keď sa pozrieme na budúcnosť, schopnosti bojovať proti hybridným rizikám by sa takisto mali posilniť e, v rámci únie aj na úrovni členských štátov. Práca aktérov vnútornej bezpečnosti je dôležitá pri posilnení odolnosti spoločnosti, ako aj pri budovaní odolnosti proti rôznym e, typom nebezpečí Čenstiev. Sociálna súdržnosť e, je najlepším protiedom proti takýmto hybridným rizikám, ktoré majú za cieľ E, narušiť stabilitu našich e, krajín. Musíme teda postupovať štrukturovanie a koordinovanie. O, hoci počet teroristických útokov e, v posledných rokoch poklesol, nebezpečenstvo terorizmu je tu stále prítomné. Fínske predsedníctvo zdôrazňuje význam ďalších diskusí na prevenciu násilného extrémizmu a na boj proti terorizmu fenomény e, zahraničných bojovníkov a džihadistickej ideológie predstavujú stále nebezpečenstvo pre náš kontinent, ale malo by, mali by sme mať na mysli, že terorizmus existuje a objavuje sa v rôznych formách a nebezpečenstvo terorizmu zo strany extrémnej pravice by takisto malo byť brané do úvahy. Podobne prevencia e, násilného terorizmu a boj proti terorizmu. Toto v podstate má istú ruku v ruke. Naša snaha sa musí zamerať na komplexné budovanie e, informácií o situácii a na mm, e, získávaní relevantných údajov. Takisto prevencia nenávisti vedie, umožňuje prevenciu mm, trestnej činnosti a, a násilného extrémizmu. Fínske predsedníctvo posudzuje efektívnosť opatrení na prevenciu násilného extrémizmu. Okrem toho je potrebné, aby sme boli pripravení na boj proti novým vznikajúcim rizikám a nebezpečným hrozbám. Nové technológie e, dali e, orgánom na e, presadzovanie práva ďalšie nástroje na boj proti trestnej činnosti, ale na druhej strane používanie internetu, najmä rôznych sociálnych platform, zo strany teroristov a podobne. E, toto narástlo za posledné roky a to výrazne. Teroristický obsah online zohráva kľúčovú rolu prakticky pri každom a zohrával kľúčovú rolu pri, prakticky pri každom teroristickom útaku v Európe. A preto je fínske predsedníctvo odhodlané e, podporovať legislatívne návrhy, ktoré sa týkajú teroristického obsahu online a takisto vyzýva na ďalšiu spoluprácu s poskytovateľmi internetových služieb, aby sme e, zhatili E, šírenie teroristického obsahu online. Potrebujeme jasnú legislatívu aj komplexné uvedomenie si, aké sú povednosti a zodpovednosti jednotlivých aktérov. A keď e, sa zaoberáme nástrojmi na prevenciu násilného e, extrémizmu a terorizmu, treba si uvedomiť, že teroristi a zločinci používajú všetky dostupné prostriedky a, a na prevenciu a vyšetrovanie takýchto činov musíme mať e, takisto mm, samozrejme mm, informácie o cestujúcich a nie len teda mm, pokiaľ ide o záznamy o cestujúcich, ktorí cestujú lietadlami. Takže e, ide o to, aby e, tento systém pokrýval aj cezhraničné zásielky a inú cezhraničnú dopravu. Z spôsoby komunikácie a využívanie platformiem na sociálne, sociálnych médií všetko urýchlili v eh, našom storočí, takže eh, používanie informácií a spôsoby, ako sa ľudia ovplyvňujú, toto všetko zohráva veľmi významnú a komplexnú rolu, pokiaľ ide o rizika. Eh, v súčasnej dobe tieto informačné techniky obsahujú manipuláciu prostredníctvom videa, falšovanie oficiálnych dokladov, útoky trolov na sociálnych médiách a takisto aj mm, krádeže informácií. Ehm, zásadná povaha týchto falošných informácií a ich e, šírenie poukazujú na to, aké sú tu výzvy pre orgány činné v trestnom konaní. Okrem toho, koordinovaný postup Európskej únie je potrebný takisto na posilnenie kybernetickej bezpečnosti tých najdôležitejších infraštruktúr. Fínske predsedníctvo zdôrazňuje rolu Europolu a ďalších agentúr EÚ pri identifikovaní prevencii a riešení hrozieb súvisiacich s dezinformáciami a e, ovplyvňovaním informovanosti. E, fenomén nenávistných prejavov sa dostal z okraja internetu do centra verejnej rozpravy a v súhľade s e, nárastom snách o ovplyvňovanie informovanosti e, sa e, takisto posilň, intenzívňuje aj zameranie na štátne orgány. Ide o to, aby sa narušila ich práca, oslabila dôvera v orgány, aby sa zvýšila sociálna polarizácia. E, podkopávanie dôvery verejnosti v orgány činné v trestnom konaní majú veľké, veľmi závažné dôsledky pre právny štát a demokraciu. Toto nemôžno tolerovať. Spoločnosť, v ktorej orgány majú dôveru občanov, je spoločnosťou, v ktorej ľudia môžu dôverovať sebe navzájom a platí teda aj ten opak. Takže ide o to, že musíme chrániť hodnoty našej spoločno- našich spoločností. Okrem toho, napriek rôznym názorom by sa politickí aktéry mali byť e, schopní e, dohodnúť na ďalšom budovaní sociálnej súdržnosti musíme mať otvorenú a transparentnú komunikáciu medzi sebou tak, aby sme obmedzovali fragmentáciu a ocidzovanie v, v rámci našich spoločností. E, keď budeme spoločne, spol, postupovať spoločne, budeme vždy silnejší. Sloboda prejavu je a bude zásadnou hodnotou demokratickej spoločnosti. Takže e, to však prináša aj zodpovednosť. A preto neodôvodnené spochybňovanie autority verejných orgánov spôsobuje veľké škody a miesto toho, aby to prispievalo k posilneniu, to skôr oslabuje a fragmentuje. Takže aby e, sme boli schopní e, čeliť e, výzvam nových technológií, musíme vedieť identifikovať nové a vznikajúce hrozby. A Zároveň treba identifikovať možnosti a príležitosti, ktoré nám nové technológie poskytujú. Fínske predsedníctvo preto zdôrazňuje význam eh, posilňovania kybernetickej bezpečnosti, ehm, ktoré by malo byť jednou zo základných úloh Európskej únie ako hlavného hm, aktéra bezpečnosti. To samozrejme vyžaduje zdroje, schopnosti a rýchle a do budúcnosti zamerané riešenia zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Pri boji proti kybernetickej e, trestnej činnosti treba zabezpečiť e, uchovávanie elektronických dôkazov a e, zabezpečiť takisto čo najrychlejší prístup k takýmto dôkazom pre orgány v činné v trestnom konaní. Musí sa zároveň respektovať zvrchovanosť členských štátov a základné práva a ochrana údajov. To takisto treba zohľadniť. Keď sa teda pozrieme do budúcnosti, umelá inteligencia, automatizácia, to, to je vlastne eh, jadro, eh, v jadre alebo v centre rozvoja vnútorného trhu. Verejné orgány eh, musia reagovať na rýchle zmeny tohto prostredia a preto aj vnútorná bezpečnosť musí byť schopná hm, takisto takto eh, reagovať a musíme na to nástroje. Takže treba zabezpečiť, aby orgány činné v trestnom konaní boli schopné operovať aj v rámci prostredia eh, siete 5G. Eh, 5G bude mať samozrejme veľký vplyv na našu vnútornú bezpečnosť a to treba zohľadniť. Fínske predsedníctvo počiakuje potrebu zrevidovať legislatívu práve z hľadiska rozvoja Eh, umelej inteligencie, automatizácia a 5G, tak aby sa zabezpečila vnútorná bezpečnosť eh, Európskej únie v tomto smere a to pri rešpektovaní ľudských práv. A to je jedna z hlavných mm, kľúčových priorít eh, fínskeho predsedníctva. Európska únia je a musí byť úniou, ktorá sa skladá zo spoločných hodnot. Máme ambície, oslavujeme diverzitu a najmä nechceme nikoho nechať bokom. Pokiaľ ide o migráciu a vytváranie spoločného systému na riešenie dnešných potrieb, musíme eh, aplikovať komplexný prístup zohľadňujúci internú a externú dimenziu migrácie. Je veľmi dôležité, aby sme podporovali spoluprácu s krajinami mimo Európskej únie a takisto aj opatrenia na vonkajších hraniciach Európskej únie, ako aj v rámci jednotlivých členských štátov Fínske predsedníctvo sa zameria na preventívne opatrenia, e, pokiaľ ide o krajiny pôvodu a tranzitu migrantov a konkrétne chce posilniť partnerstvo medzi Európskou úniou a Afrikou. A mm, celou, celým radom nástrojov teraz môže Európska únia riešiť e, celý rad e, rôznych aspektov migrácie lepšie než jednotlivé členské štáty. Protiprávna migrácia sa musí riešiť aj prostredníctvom boja proti pašerákom. Okrem toho potrebujeme mať e, dobrú kontrolu hraníc, ale zároveň samozrejme fungujúci systém azylu. A okrem toho je tu aj e, riziko e, klimatických zmien, ktoré predstavuje nebezpečenstvo pre naše spoločnosti a samozrejme to súvisí s e, ďalším rizikom migrácie, ktorú, ktorá sa v tomto smere môže do budúcnosti ešte zintenzívniť. Takže by som chcela využiť príležitosť, aby som opäť hovorila o význame boja proti zmenám klímy z tohto pohľadu to, ako sa nám to podarí, bude mať zásadný vplyv takisto aj na migračné pohyby globálne. Je teda veľmi dôležité, aby sa Európska únia vážne snažila riešiť základné e, príčiny e, migrácie, ako je rast obyvateľstva a nezamestnanosť mladých. Musíme nájsť e, vhodný spôsob, ako sa podeliť zodpovednosť a riešiť tieto výzvy globálne. Je to v našom spoločnom záujme, aby sme nadviazali systémové partnerstvo s krajinami pôvodu a tranzitu, tak aby sme mm, uľahčili e, alebo znížili ten tlak, e, ktorý migrácia predstavuje na jednotlivé krajiny. A okrem e, bezpečnosti šengenského priestoru a bezpečnostných opatrení. Treba takisto sledovať migračné trasy a e, potrebujeme dobrú a fungujúcu migračnú politiku a azylovú politiku. To je rovnako dôležité pre Európsku úniu, ako je dôveryhodnosť a priateľnosť jej aktivít. Fínske predsedníctvo takisto chce podporovať e, možnosti legálnej migrácie ako presídľovanie, to znamená e, kvóty pre e, migrantov. Hoci toto už existuje na e, európskej národnej úrovni, tá dostupnosť týchto riešení by sa mala zvýšiť. Treba podľa fínskeho predsedníctva zreformovať e, spoločný azylový systém v Európe. Ak chceme systém, ktorý funguje dobre, za bežných okolností, aj za, v prípade väčších migračných tlakov treba to urobiť potrebujeme e, e, túto reformu urobiť na základe praktickej a konštruktívnej diskusie a každý musí e, plniť svoju zodpovednosť potom za plnenie efektívnych migračných pravidiel. A okrem toho je tu aj otázka solidarity a spravodlivého rozloženia záťaže plynúcej z migrácie medzi členskými štátmi, najmä v prípade ľudí, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, lebo v týchto prípadoch je zásadné, aby diskusia o reforme spoločného európskeho azylového systému pokračovala. Je jasné, že e, treba pracovať na dlhodobej reforme, ale zároveň potrebujeme akútne e, riešiť e, konkrétne prípady vylodenia na základe záchranných operácií na mori. Takže to je veľmi dôležité, lebo to nevyplýva len z právnych e, záväzkov, ale aj z našich európskych hodnôt. To znamená ochrana ľudského života a dôstojnosti. Tu nemôžno robiť žiadne kompromisy, pokiaľ ide o tieto hodnoty. Rešpektovanie základných práv a prístup k právnej ochrane, to je kľúčový aspekt pri zlepšovaní efektivity návratových politík Európskej únie je potrebné e, zrevidovať smernicu o návratoch, pokiaľ ide o návraty občanov tretich krajín, ktoré, ktorí nemajú právo na pobyt v našich krajinách. E, treba tu e, posilniť stimuly a na dobrovoľné návraty. To by malo byť naďalej súčasťou nášho programu. No a Malo by to byť efektívnou, e, efektívnou časťou návratovej politiky, tak aby e, celý tento systém bol udržateľný. Európska únia takisto musí postupovať efektívne a koordinovane takisto pri ochrane vonkajších hraníc a preto e, treba dopracovať nariadenia Európskej hraničnej a pobežnej stráži. A to je dôležité pre fínske predsedníctvo. Toto nariadenie je významnou spoločnou eh, iniciatívou Európskej únie a myslím, že sa nám to aj podarí dokončiť. Na základe dohodnúť dohody o silnejšom mandáte pre Frontex eh, má táto organizácia väčšie možnosti práve v oblasti integrovanej ochrany hranic Európskej únie. Koordinácia eh, v rámci únie musí byť jednoduchá, rýchla a efektívna je e, niekoľko nariadení o informačných systémoch e, v Európe, ktoré sa v poslednej dobe vyrokovali, e, aktualizovali. A my v prvom rade potrebujeme zabezpečiť rýchlejšiu koordináciu a interoperabilitu všetkých týchto systémov. Pokiaľ ide o návrhy a nariadení, ktoré sa týkajú výmeny informácií o cestujúcich a o systému ETIAS a podmienok e, na prístup do ďalších systémov. Fínske predsedníctvo dúfa, že sa nám podarí e, rýchlo realizovať e, rokovania v rámci trialógu a pochopiteľne voľný pohyb v rámci šengenského priestoru je kľúčový pre našu prosperitu a bezpečnosť a je to jeden z hlavných prínosov Európskej únie Fínske predsedníctvo e, teda chce realizovať e, rokovania o um, zmene a doplňaní šengenského e, kódexu a okrem um, existujúceho návrhu komisie potrebujeme aj nové iniciatívy na zaručenie slobody pohybu občanov členských štátov. Takže Fínsko je pripravené zaoberať sa novými návrhmi na zrušenie e, e, kontrol na vnútorných hraniciach šengenského priestoru. Ide tu teda o integrované riadenie hraníc. Európske inštitúcie a agentúry ako Frontex e, majú svoju rolu v tomto smere ale v prvom rade sú tie hlavné zodpovednosti za e, kontrolu vonkajších hraníc na bedrách e, členských štátov a preto potrebujeme efektívne a transparentné nástroje, aby sme zabezpečili, že povinnosti vyplývajúce zo Schengenu budú plnené vrátanie kontrol na vonkajších hraniciach. E, Finské predsedníctvo teda podporuje vývoj systémov na zabezpečenie kvality v tomto smere. Potom je tu financovanie Európskej únie, pokiaľ ide o riadenie hraníc a bezpečnosť. A toto je takisto jedna z našich priorít. Ide tu o vonkajšie aj vnútorné potreby riadenia migrácie, trasy a snahu zabrániť e, protiprávnej migrácii. Financovanie zo strany Európskej únie musí byť flexibilné, vyplývajúce z neustálých zmien operačného prostredia boj proti cezhraničnej trestnej činnosti, terorizmu a násilnej radikalizácii a ďalším závažným hrozbám. To musí byť spoločný cieľ, ktorý, je prínos, ktorý bude financovaný e, z fondov Európskej únie. A takisto e, sa treba zaoberať e, potrebami obetí trestných činov. Takže na záver musíme skutočne hľadať ďaleko do budúcnosti, keď eh, hľadáme riešenia na tie hrozby, ktorým čelíme a budeme čeliť. Krátkodobé hm, plány a menšie zmeny nestačia. Musíme robiť eh, veľké a ďaleko siahle rozhodnutia na základe vedomostí, úvah a výskumu. Musíme to urobiť európskym spôsobom ak budeme súdržní, silní a jednotní vnútri, tak nikto nás nebude schopný ani zvonka rozdeliť. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you, minister Ďakujeme pekne, pani ministerka. A teraz otvoríme kolo otázok v rámci výmeny názorov. Máte dve minúty, každý. A na záver pani ministerka bude reagovať na vaše otázky. Nech sa páči. Pán Apel z Polska, máte slovo. Ďakujem pekne, budem hovoriť po polsky. Ďakujem pekne, pani ministerka, za váš príhovor. Predovšetkým, kde ste hovorili o kybernetických rizikách a hrozbách. Mám pocit, že takto my fungujeme. Najprv niečo vymyslíme, čo využívame všetci a potom zlí ľudia to zneužívajú a potom sa musíme sa zamýšľať nad tým, ako tomu zamedziť. Zdá sa, že do tejto fázy sme sa momentálne dostali a preto je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na to, čo George Orwell svojho času povedal, aby sme tu nemali ministerstvo pravdy, ktoré by cenzurovalo alebo muselo cenzurovať internet. My potrebujeme internet na to, aby sme obmedzili zlé veci, čo sa dejú, ako tie zavádzajúce informácie, fake news alebo iné, pretože častokrát toto má vplyv alebo tento vplyv prichádza zo strany tretích krajín, ktorým nejde o našu demokraciu alebo o, naš, o naše správne fungovanie. Takže ja si myslím, že ten proces boja proti týmto externým hrozbám online musí byť pokojným, ale zároveň opatrným prístupom. To znamená, musíme byť opatrní v tom zmysle, aby sme nemuseli budovať to ministerstvo pravdy, ako to bolo v prípade knihy pána Orvela Ďakujem pekne, pán Ketiros, za Cyprus. Máte slovo. Ďakujem pekne. Pani ministerka, vo vašom príhovore ste hovorili o prioritách, prioritách fínskeho predsedníctva a takisto ste uviedli, že interná bezpečnosť Európskej únie je predmetom vašich snách a chcete ju chrániť. Napríklad pokiaľ ide o ruské zasahovanie, proti tomu chcete zaskročiť a toto je aj dôvod, prečo fínske predsedníctvo by chcelo mať otvorenú diskusiu o budúcnosti bezpečnosti Európskej únie. Ja by som chcel o tomto počuť trochu viac. Aký stav momentálne má teda ten návrh rozšírenia, e, rozšírenia Európskej prokuratúry a rozšírenia pola pôsobnosti tej prokuratúry, pokiaľ ide o boj proti cezhraničný terorizmus. Okrem toho ste ešte niečo hovorili o slobode prejavu. Viete, že nenávisné príhovory spadajú napríklad pod princíp ochrany slobody vyjadrovania sa. Ja si myslím, že my musíme radikálne bojovať proti extrémnym politikám, ktoré vychádzajú z rasizmu, diskriminácie alebo šírenia nenávisných príhovorov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Lechos, nech sa páči, Európsky parlament, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem aj pani ministerke za jej prejav. Ja osobne si ho veľmi vážim a hodnotím ho pozitívne, je evidentné, že internet sa stal e, novom, novým pódium pre e, kriminálnikov a prináša špecifické problémy okrem iného, to, že je tam vysoká miera beztrestnosti, po e, takejto internetovej kriminalite. Nehovoríme to len o terorizme, ale ďakujem aj za to, že pani ministerka opakovala, že potrebujeme mať dispozícii štandardy týkajúce sa prevencie šírenia teroristického obsahu na internete. Vieme, že terorizmus nie je len trestná činnosť, ale je to stratégia destabilizácie spoločnosti. Terorizmus nie je len ráta s tým, že spôsobí škodu v osobnom živote ľudí, ale taktiež chce psychicky poškodiť eh, eh, spoločnosť a taktiež chce šíriť eh, svoju retoriku. Takže je treba sa sústredovať na oblasť internetu, ako vieme. A, pani ministerka, mohli by ste nám sa vyjadriť dvom veciam. Poprvé, Vzhľadom na túto situáciu, pani ministerka, viete, že Európsky parlament si robí starosti ohľadom škrtov vo financovaní rôznych agentúr, ktoré v EÚ by mali hrať v tejto oblasti aktívnejšiu rolu, takže ma zaujímalo vaše stanovisko, aké úsilie fínske predsedníctvo vyvinie, aby napravilo túto situáciu, aby sa zaručilo dostatočné udržateľné financovanie európskych agentúr. A po druhé, by ma zaujímalo, čo sa týka vašej práce v oblasti prevencie trestné činnosti, ako hodnotíte súčasný stav spolupráce s technologickými spoločnosťami a akou cestou by ste sa chceli vydať, aby ste posilnili túto spoluprácu. Ďakujem. Thank you, and then... Ďakujem pekne. Pán Micu z Belgicka. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani podpredsedajúca, ďakujem pekne, pani ministerka, za vaše veľmi jasné slova. Jedna z tých vecí, ktorú ste spomenuli, je napríklad e, zoznam mien pasažierov. PNR, my vieme, že 5 rokov čakáme na európsku smernicu, ktorá sa teda zaoberá hlavne leteckou dopravou. V Belgicku my momentálne máme zákon, je to širšie, než teda iba to, čo by pokrývalo leteckú dopravu, týka sa to aj lodí, e, vlakov. Trochu však máme problém s tým, že niektoré súkromné spoločnosti nemohli byť, nedalo sa vynútiť, aby sa tieto podelili o tie údaje. Takže moja otázka na vás, ako na expertku, pani ministerka, malo by sa to podľa vás robiť na európskej úrovni? Mali by sme možno mať nejaké nové smernice európske v tomto ohľade, alebo ide tu skôr o národnú zodpovednosť podľa vás? Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo z Fínska pani Heinaloma. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani ministerka, za veľmi konkrétnu prezentáciu naš, tých spoločných víziev, ktorým musíme my čeliť. Ja som sa chcela spýtať pani ministerky niečo ohľadne práv na súkromie, ako vieme, tieto práva nepoznajú ako keby hranice a Európska únia bola takým takou avantgardou práve pokiaľ ide o ochranu práv občanov. Takže ja by som sa chcela spýtať veľmi konkrétnu otázku. Obraciam sa na pani ministerku. Ako teda vnímate úlohu Európskej únie, pokiaľ ide o posilňovanie práv na súkromie aj za hranicami Európskej únie, napríklad pokiaľ ide o prípad Spojených štátov amerických? Ďakujem. Ďakujem pani Kanko z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani ministerka. Moja otázka e, je tak otázkou, ako aj takým zdrojom na zamyslenie. Mňa teda zaujíma to, že všimla som si, že v Európskej únii je ťažké mať o normálnu diskusiu o veciach, ktoré sú problémové. To, odkiaľ ja pochádzam, tam vás zabijú, keď hovoríte o týchto veciach. A to je zvyčajné pre diktátorské režimy a nie pre demokraciu. Ale ja keď som prišla do Európy a začala som pracovať ako politička, tak som si všimla, že je skutočne ťažké hovoriť o niektorých témach a vidíte, že viacerí ľudia aj na európskej pôde boli zabití za svoje názory, Možno preto, že napísali niečo v novinách, no pozrieme sa na Šali Abdu alebo na ostatných, ktorý sa skrýval ako napríklad bývalý e, poslanec, e, bývalá poslankyňa z Holandska, ktorá sa musí skrývať, takže máme tu viaceré prípady osôb, ktoré musia mať každodennú ochranu za to, že majú svoje názory. Takže keď som počula tieto slova, pokiaľ ide o význame ochrany slobody prejavu. Je to zaujímavé, ale ja by som bola rád, aby sme sa sústredili na to, že jednoducho je takmer nemožné e, mať obyčajnú konverzáciu o veciach, ktoré sú problematické. A toto nie je súčasť Európy, ktorú som očakávala. Mohli by ste k tomu niečo povedať? Ako by sme mohli mať takú Európu, kde by ľudia mohli hovoriť o veciach, ktoré sú dôležité nielen na papieri, ale aj v každodennom živote? Thank you. And then uh, Mr. Pilčík. Ďakujem pekne, pán Pilčík z Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, hovorí pán Bilčík. Ďakujem pekne. Pani ministerka, ďakujem pekne. Tu sa nachádzam. Ďakujem pekne za takéto komplexné zhodnotenie týchto, tejto situácie. Dve témy z mojej strany. Šengenský priestor. A skutočne sa teším, že ste nastorili tú otázku tých víziev, ktoré musíme čeliť a týka sa to teda plnohodnotne fungujúceho šengenského priestoru. My vieme, že toto nie je iba výzva, pokiaľ ide o externé hranice Schengenu, ale aj pokiaľ ide o stále interné kontroly, ktoré sa implementujú zo strany viacerých európskych štátov. Mňa prekvapilo vaše vyjadrenie v tom zmysle, že fínske predsedníctvo chce predložiť súbor opatrení, návrhov, ktoré by išli možno nad rámec toho, čo je momentálne na stole. Mňa by teda zaujímalo, či by ste sa mohli k tomu vyjadriť presnejšie, ako teda môžeme čo možno najrychlejšie zabezpečiť to, aby skutočne tieto interné hraničné kontroly, cezhraničné kontroly, ktoré sú nelegálne, prestali a druhá otázka, ktorú by som chcel nastoliť, a tu by som trochu doplnil niektorých z tých kolegov, ktorí sa už boli vyjadrili, to je otázka, ktorá vlastne súvisí s tým, ako môžeme najlepšie, najefektívnejšie bojovať proti dezinformácii na internete. Strávili ste veľa času, keď ste hovorili o boji proti teroristickému obsahu na internete, ale ja si myslím, že táto teroristická hrozba je dokonca ešte takou hĺbšou hrozbou, pretože to je niečo, čo možno nevnímame v každodennom živote, ale v každom prípade je to niečo, kde jednotlivé členské štáty nie sú dostatočne vyzborené na to, aby proti tomu bojovali. Takže aká je teda navrhovaná spoločná obrana na úrovni Európskej únie na to, aby sme boli efektívnejší, pokiaľ ide o komunikáciu s veľkými poskytovateľmi, providermi internetovými, na to by sme spoločne bojovali včasne a efektívne proti týmto dezinformáciám. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A posledný prihlásený pán Koli zo Slovenska, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s tou prezentáciou, ktorú predniesla pani ministerka. Boli tu zdôraznené viaceré dôležité témy, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Ja by som sa však rád sústredil na jednu skutočnosť, teda konkrétne ide o, ako by som to teda správne povedal, Chcel by som sa sústrediť na otázku eh, lakomosti, nenásytnosti, pokiaľ ide napríklad o počítačovú bezpečnosť a pokiaľ ide o naše deti. Ako viete, v súčasnosti ktokoľvek sa môže nalogovať na sociálne médiá, to už z telefónu. Stačí vám iba jedno kliknutie, a odkliknete, že máte vek nad 18 rokov a tie nadnárodné spoločnosti, ktorí sú majiteľmi týchto médií, nekontrolujú a máte tam potom deti, ktoré vo veku 11-10 rokov a sú tam viaceré prípady zneužívania takýchto profilov na sociálnych médiách a myslím si, že potrebujeme prevenciu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. Teraz máte možnosť zareagovať na tieto otázky. Nech sa páči, týmto vám dávam slovo. Ďakujem pekne. Čas týchto otázok bola v podstate eh, adresovaná na moju kolegyňu. Eh, my vlastne spolupracujeme v týchto otázkach, ale pokiaľ ide o tie, ktoré sa týkali mňa konkrétne, ďakujem veľmi pekne za tie, ktoré sa týkali Schengenu. Venovali sme sa tomu v rámci fínskeho predsedníctva. Snažíme sa hľadať riešenia, pokiaľ ide o kontroly vnútorných hraníc. Možno tu sme zaznamenali určitú zvýšenú kontrolu zo strany policie alebo technologické kontroly, ktoré by mohli nám v tejto oblasti pomôcť. A pokiaľ ide o tie externé hranice, áno, treba si uvedomiť, že tam máme spoločný európsky systém, ktorý podporuje všetky naše spoločné kroky. Zároveň si treba uvedomiť, že tu máme aj iné faktory, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu, ako napríklad navracanie e, utečencov a to je vlastne to, čo robíme v súčasnosti s niektorými európskymi krajinami. Treba si uvedomiť, že tieto nové kroky musia byť skonkretizované a musia byť správnym spôsobom implementované. Fínsko bude robiť potrebné návrhy na to, aby sme lepšie zabezpečili voľný pohyb osôb a zároveň zabezpečili aj bezpečnosť. Pokiaľ ide o kybernetickú kriminalitu, počítačovú kriminalitu, zazneli tu viaceré otázky k tejto téme. Áno, je veľmi jasné, že potrebujeme väčšie zdroje, potrebujeme akcie, schopnosť a potrebujeme riešenia, ktoré by mohli byť aktivované a ktoré by sa sústredili na budúcnosť, pokiaľ ide o všetky kontrolné grémia, napríklad pokiaľ ide o políciu, pokiaľ ide o národné grémia, Potrebujeme mať lepšiu kontrolu krimin- organizovanej kriminality, musíme lepšie reagovať, to znamená, potrebujeme elektronické kontroly, ktoré budú k dispozícii a to v čo možno najvčasnejšie. Na to potrebujeme dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi. Zároveň treba urýchliť výmenu informácií, avšak vidíme, že to súvisí s určitou otázkou suverenity členských štátov a zároveň si treba uvedomiť, že tento vplyv pokiaľ ide o online nový svet, to má vplyv jednoducho na všetky palety našej spoločnosti a nášho života. A teraz tak všeobecnejšie, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa, pokiaľ ide o tie nenávisné príhovory, pokiaľ ide o hrybidné hrozby, pokiaľ ide o takýto ma, môže mať dopad na demokraciu. V rámci nášho predsedníctva zdôrazňujeme predovšetkým otázku právneho štátu. Pokiaľ ide o slobodu tlače, pokiaľ ide o slobodu vyjadrovania sa, a treba povedať, že v tejto diskusie máme jeden kľúčový prvok, keď e, sloboda vyjadrovania sa existuje, musí tu byť zároveň aj určitá zodpovednosť. To je kľúčové. To je jednoducho, to sa navzájom doplňa. Takže čo môžeme urobiť v Európskej únie? Na rade máme spoločné diskusie, ktoré prebiehajú napríklad s dodávateľmi, s providermi internetovými, eh, s takými organizáciami ako Twitter, eh, Facebook a ďalšie, ktoré takisto sa musia zhostiť svojej zodpovednosti. To znamená, momentálne sme v kontakte so všetkými týmito aktérmi. Musíme chrániť a ochraňovať právny štát, aj vrátanie podpory slobody prejavu, pretože to ide ruka v ruke so zodpovednosťou, ktorú máme voči tomu, aký obsah vyjadrujeme. A pokiaľ ide o rozšírenie PNR, údajov o pasažieroch. Ako viete, teroristi a kriminálnici nemajú iba jeden spôsob, ako sa premiesňujú. Využívajú viaceré kanály na tento spôsob. A na to, aby sme bojovali proti vážnej kriminalite a terorizmu, je dôležité, aby sme mohli si uvedomiť, v ktorých sektoroch sa možno dajú zbierať takéto údaje o pasažieroch Netýka sa to iba zodpovednosti členských štátov. Myslím si, že potrebujeme európsku zodpovednosť a musíme preskúmať jednotlivé alternatívy a možnosti ohľadne toho, ako by sme tieto údaje mohli zbierať, zároveň, aby sme chránili aj ochranu, ochranu a zodpovednosť jednotlivých e, občanov. A e, treba si uvedomiť, že rada momentálne bude mať možnosť vyjadriť sa, pokiaľ ide o rozšírenie zberu týchto údajov. Takže takto by komisia dostala impuls, aby videla, aké bude mať právny dopad e, takéto opatrenie. Takže toto bolo k otázkám, ktoré sa ma priamo týkajú. Jedna časť otázok by bola skôr pre ministerku spravodlivosti, s ktorou spolupracujem. Ďakujem za vaše otázky. Minister, Ďakujeme, pani ministerka. A teraz prosím, kolegyňa alebo pán kolega. Uh, again, by director of Europol. Thank you, Minister. Yes. So. Dobre, takže môžete ísť vy. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Máme tu výmenu názorov s e, Europolom ohľadom e, priorít riadenia Europolu a vítam tu pána de Eusebio Ramosa, ktorý je zastupcom výkonného, výkonnej riaditeľky Europolu a taktiež je tu pán Ansi Kangas, ktorý je superintendantom Národného policajného výboru Fínska. So I first give the floor the... Takže najprv bude hovoriť pán Eusebio Ramos. Na maximálne 10 minút máte slovo. Ďakujem. Pán predseda, vážení poslanci spoločného dozorného parlamentného výboru, je pre mňa skutočne veľkou cťou tu môcť k vám prehovoriť a budem hovoriť o našich prioritách pre 2019 Volám sa Luis Eusebio, som e, zástupcom výkonnej riaditeľky Europolu pre e, kapacity, e, management informácií a financovanie a o týchto témach by som chcel hovoriť aj s vami. V rámci stratégií v rámci strategického dokumentu Europolu 2020 plus hrá dôležitú úlohu informačná stratégia. Táto stratégia uznáva, že informácie sú najhodnotnejším aktívom Europolu. Je to súčasť našho, našich hlavných aktivít. Europol je zvláštne v tom zmysle, že riadenie informácií sa netýka len aktivít, ale je to súčasťou eh, hlavných aktivít našej, našej agentúry. Náš prístup k manažmentu informácií je praktický. Ide nám o to, že sa snažíme správne informácie sprístupniť správnym ľuďom v správnej chvíli. Ako vidíte, toto je praktický prístup, vždy berieme do úvahy policajné zložky v teréne, aby mali k dispozícii tie najlepšie aktuálne informácie. Čo sa týka eh, informačného manažmentu, tak sa to týka predovšetkým napríklad eh, otlačkov prstov a všetko toto má byť využívané pre zaručenie bezpečnosti európskych občanov. Informačný manažment je súčasťou všetkých našich aktivít. Je tu napríklad o boj proti pašovaniu, závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Takže informačný manažment je vždy dôležitou súčasťou našich aktivít. Čo sa týka našej štruktúry, tak tá je stále komplexnejšia aj technicky, aj čo sa týka našich e, procesov, tak musíme byť konzistentní. Toto je v prospech e, policajných e, zložieb. A vidíte to na tomto grafe. Máme systém Siena, ktorý má podporovať výmenu informácií medzi členskými štátmi, Europolom a tretími stranami. Momentálne máme po celom svete viac než 10 e, tisíc používateľov. Taktiež tu máme informačný systém Europolu, AIS, ktorý slúži na to, aby sa vyhľadávali údaje v súvislosti s závažnou medzinárodnou trestnou činnosťou v spolupráci s tretími krajinami a hľadajú sa tam zhody. A taktiež sme vytvorili e, rozhranie, ktoré sa týka, ktoré sa volá Quest a toto má umožňovať spoluprácu aj s tretími stranami a členskými štátmi. Tuto máme viac než 9 tisíc používateľov len v Európe. Po tretie, tu máme analytický systém Europolu EAS, ktorý sa špecializuje na kriminálnu analýzu na zadanie tretich stran a členských štátov. Je to obmedzené pre analytikov a špecialistov Europolu. No a v neposlednom rade máme platformu Europolu pre expertov EPE, e, ktorá má slúžiť na zdieľanie vedomostí vo všetkých oblastiach kriminality, ktoré spadajú do kompetencií Europolu. A na tejto platforme nie sú žiadne údaje súvisiace s trestnou činnosťou. No a po celom svete máme 16 tisíc používateľov. Táto platforma je mienená pre akademický a súkromný sektor. Najdôležitejšie priority v oblasti informačného manažmentu pre 2019 sú uvedené na tejto priesvitke. Prvou prioritou je podporovať výmenu informácií, zdieľanie vedomostí a spoluprácu medzi členskými štátmi a tretími stranami. Po druhé, dávať dispozícii nástroje, ktoré majú e, umožňovať e, hľadanie zhod. Taktiež tu máme dôležitý projekt v oblasti interoperability systémov v oblasti vnútra spravodlivosti. Požiadavky v oblasti IKT, ktoré kolegovia na, Európe, na Europole predložili, sú stále komplexnejšie, máme stále viacej používateľov, poskytovaných služieb a stále pokrývame e, širšiu oblasť geografického vplyvu. Keďže máme rozpočtové obmedzenia a rôzne nové požiadavky, tak e, tuto, ako vidíte, Mm, na grafe modrým je tam dopis alebo požiadavky a žltým je rozpočet. Pokiaľ by sme chceli uspokojiť dopyt, tak by sme potrebovali 48 miliónov eur, ale dostupný rozpočet na Europole pre určený na um, IKT je len e, niečo vyše 23 miliónov eur a väčšina rozpočtu je určená na e, udržateľné procesy Napriek rozpočtovým obmedzeniam Europol bol schopný reagovať na požiadavky a priority stanovené členskými štátmi. Na tejto priesvitke a taktiež na ďalšej vám chcem ukázať hlavné iniciatívy, ktoré boli finalizované alebo takmer finalizované. Po prvé, čo sa týka e, siete Siena, tam sme vytvorili prepojenie s Gruzinskom a s so Svetovou colnou organizáciou. Po druhé, čo sa týka informačného systému Europolu, tam sme zlepšili e, technický výkon, pretože sme aktualizovali určité prvky tejto platformy. Taktiež sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie v spracovávaní vyhľadávania a taktiež overovania. Čo sa týka systému Quest, tak tam tento nástroj prepájame s infraštruktúrou základnej ochrany, e, ktorá je teraz dostupná v šiestich krajinách vo Fínsku, Grécku, Maďarsku, Lotyšsku, Polsku a Rumunsku a taktiež sme zlepšili vyhľadávacie algoritmy tohto nástroja. Čo sa týka managementu prístupu a identity, tam sme centralizovali službu autentifikácie a taktiež sme zlepšili eh, kapacity na podávanie správ ohľadom eh, manažovania identity. Taktiež tu máme projekt na európskej úrovni. Schválili sme cestovnú mapu pre Europol na poslednej schôdzi e, správnej rady v maji 2019. V rámci tejto cestovnej mapy sa agentúra zavezuje, že bude sledovať e, e, udalosti, ktoré sú relevantné pre Europol s tým, že budeme zapracovať do našho organizačného plánovania. Taktiež pracujeme na alebo budeme pracovať na aktualizácii a zlepšení Schengenského informačného systému a taktiež na prepojení s našimi systémami. Čo sa týka projektu procesu automatizovanej výmeny údajov, tak tam je naďalej podpora infraštruktúry. Čo sa týka eh, systému biometrickej identifikácie, tak eh, tam musíme mať e, taktiež podporu expertov Európskej komisie, aby to bolo zapojené do systému budúcej generácie e, e, prüm. Taktiež podporujeme národné projekty prostredníctvom našich služieb z webových stránok Quest a Siena. Napriek tomu, že hovoríme o roku 2019, a naďalej sa rokuje o rozpočte na rok 2020, chcel by som hovoriť o prioritách, e, čo sa týka informačného manažmentu pre rok 2020. Máme tu priority, ktoré sú vyjadrením e, členských štátov, čo sa týka interoperability. V tomto zmysle ponúkame našu sieť Siena policajným zložkám. Ďalej rozširujeme náš nástroj pre podávanie žiadostí do systému Europol. Taktiež je tu systém vstup-výstup pre cestovanie po Európe. Po druhé, máme posilnené analytické kapacity, vrátanie počítačovej, eh, počítačových forenzných aktivít a taktiež v závislosti od konkrétneho rozpočtu by sme radi navýšili naše kapacity v oblasti internetového referovania. A taktiež by sme chceli e, zlepšiť systém automatizovanej výmeny údajov. No a to je z mojej strany všetko. A teraz už som pripravený na vaše otázky. Ďakujem. A teraz s radosťou dávam slovo pánovi Ansimu Kangasovi, ktorý je e, šéfom e, policajného e, výboru vo Fínsku. Ďakujem, pani predsednička. Zdravíme všetkých poslancov spoločnej dozornej parlamentnej skupiny. Ako pani predsednička správne povedala, ja som hlavným superintendantom Finskej národnej policajnej rady. No a okrem toho, jedno z mojich úloh je, že sa zúčastňujem na práci e, skupiny Dartpix, som teda členom predsedníctva, okrem iného. Čo sa týka Dartpix, tak tam naš, jedno z našich hlavných tém je diskutovať o budúcnosti automatizácie e, v oblasti automatizovanej, teda policajnej výmeny údajov. Máme tu strategický kontext, širší kontext, orientujeme sa na budúcnosť. Nede tu len o implementáciu súčasných nástrojov. No a preto, keď ma pozvali, aby som prišiel sem a prehovoril k vám, k spoločnej dozornej parlamentnej skupine, tak som sa rozhodol, že si zvolím projekt UMA Plus ako príklad, pretože vidím, že toto je, toto je prirodzené pokračovanie, pardon, OMF 3+, toto je prirodzené pokračovanie našej doterajšej práce v tejto oblasti. Takže momentálne je situácia v súvislosti s údajmi členských štátov, ktoré sú na Europole taká, že v radení o Europole je stanovený určený konkrétny prístup k údajom, ktoré sú dodané Europolu za účelom preverenia a prípadného vyhľadávania v databáze. Takže toto je hlavný cieľ. A okrem toho máme priamy prístup ďalším dôležitým prepojeniam analytického a tematického charakteru. Takže priamy prístup, ako som povedal, ten je stanovený v nariadení o Europole. Prepačte, hľadám to. Súčasne platné nariadenie stanovuje, že Europol má informačný systém, takže údaje, ktoré sú uchovávané na Europole, môžu byť spoločne e, spracovávané, ale systémy alebo systém tam je hlavnou časťou informačný systém Europolu, je k dispozícii členským štátom, ktoré tam môžu dávať údaje, aby sa tam hľadali e, zhody v údajoch. Máme priamy prístup len k časti EIS prostredníctvom nášho rozhrania. A toto je veľmi zaujímavé. Samozrejme, ľudia bude to pre nás ako pre Fínov zaujímavé, lebo my sme najintenzívnejšími využívateľmi týchto údajov v EÚ. My sami zadávame 69 všetkých žiadostí do systému EIS. Toto teda sú údaje za rok 2018, na toto sme hrdí a podľa mňa to dokazuje, že skutočne máme zavedené veľmi dobré a solidné procesy. Projekt UMF 3 Plus má za cieľ automatizovať prístup eh, k, a podávanie žiadosti o údaje eh, do systému AIS. Táto funkcia, o ktorej hovorím, ako povedal Luis de Eusebio, sa nazýva Quest. To je Euró- systém Europolu zadávania žiadostí a ešte nie je úplne v operačnom stave, ale má sa spustiť pilotný projekt v rámci projektu financovaného EÚ. Fínsko je taktiež súčasťou tohto projektu. O čo ide? Chceme umožniť konečnému používateľovi prístup k rôznym zdrojom informácií, a to všetko na jednom počítači tým, že zadá jednu e, žiadosť. Hovorím tu o údajoch, ktoré sú na Europole a možno aj údaje Interpolu a SIS-2. Taktiež, o čom tu diskutujeme? Quest sa má stať súčasť štruktúry interoperability, súčasťou štruktúry interoperability v EÚ a potom členské štáty budú mať možnosť e, priamo sa prostredníctvom Európskeho vyhľadávacieho portálu dostať k údajom Europolu okrem centralizovaných EU databáz. My sme diskutovali o týchto témach a ako som povedal, samozrejme hlavným cieľom je jednoduchosť prístupu pre konečného používateľa. Takže budúcnosť by mala vyzerať tak, že konečný používateľ by mohol mať prístup ku všetkým údajom, ku ktorým má z právneho pohľadu nárok na prístup. Takže toto je technologicky predvídateľná budúcnosť, ale politicky a právne ešte nie. Čo sa týka prvej fázy funkcie Quest, tak tam budú podporované len žiadosti o prístup k údajom v systéme EIS. To bude mať pridanú hodnotu pre členské štáty, ktoré nadalej dostatočne nevyužívajú tento prístup k údajom Europolu. Alebo my takto hodnotíme situáciu. pretože údaje z EIS prostredníctvom nášho rozhrania už sú celkom ľahko získateľné. Ďalší krok. Nariadenie o Europole takisto stanovuje, že členské štáty budú mať prístup k hitnou hit systému v rámci systému, analytického systému Europolu a to je ďalšia e, súčasť údajov, ktoré má Europol k dispozícii. A táto súčasť obsahuje údaje na účely operačnej analýzy. Ako som povedal, toto nebude priame, ale na základe princípu hit, no hit. A potom E, tam bude ľudský faktor, ktorý bude kontrolovať, či má e, ten, kto podal požiadavku právo, takú požiadavku vzniesť na takéto údaje. Nuž a e, predpokladáme toto a dúfame takisto, že sa to stane, že keď táto schopnosť, táto funkcia bude prevádzky schopná, tak potom budeme mať možnosť podstatne zvýšiť schopnosť členských štátov požívať údaje skladované v Europole, pretože tých údajov v tomto analýzovom systéme je oveľa viac než v Je to podľa mňa o 10 krát viac, pokiaľ ide o tento systém. Takže to je významná súča- významný počet. My máme samozrejme možnosť na prístup k týmto údajom, ale nie je to až tak jednoduché ako vďaka tejto funkcii. A to je vlastne stanovené v nariadení o Europole. A podľa informácií, ktoré máme, a to sa samozrejme mení a závisí to aj od rozpočtových e, obmedzení a takisto aj od personálnych zdrojov, ale podľa súčasných informácií by, by sme mali mať prístup k systému hit, no hit, aspoň v tých eh, členských štátoch, ktoré sú zapojené do pilotného projektu do roku 2020. Ale toto je len odhad zatiaľ, to zdôrazňujem. A napokon ešte by som chcel povedať, že toto by malo zrýchliť prístup členských štátov k informáciám Europolu e, z 10 násobiť prístup k počet objektov, ktoré môžu byť predmetom analýzy a to samozrejme už je veľmi významné. No a tým e, končím svoju prezentáciu a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Thank you both. Ďakujem vám obom, pán Deusebio aj pán Kangas za prezentácie. Máme ešte čas pred prestávkou na kávu, e, ktorá má byť o 10.30. Sú teda otázky? Ak máte otázky, prosím, neváhajte. Ste viac než vítaní, aby ste ich zniesli e, a to na formulároch, ktoré ste dostali, tam ich môžete napísať a Hm, potom bude nasledovať druhá časť tohto stretnutia. Máme tu aj niekoľko poslancov, eh, ktorí by sa chceli ujať slova. Dve minúty pre každého a potom bude čas na odpovede pre eh, pána Deusebia a pre pána Kangasa. Pani Corneli, sa, ili prosím, máte slovo. No? Yes, please. Áno či nie? Thank you. I speak in English. Ďakujem. Budem hovoriť po anglicky. Kolegyňa a kolegovia, e, dnešná doba je dobou veľkých víziev. Ja som tu za talianský parlament a jeden z problémov, e, ktorý máme, je riadenie migračných zdrojov. Taliansko, ako viete, dlho vyzýva na efektívnejšie a konkrétnejšie opatrenia na pomoc. Európske hranice sú takisto aj talianskými hranicami a naopak. Viem, že v júni Europol a Frontex podpísali nový akčný plán pre bezpečnosť, ktorý zabezpečuje efektívnejšiu výmenu informácií a údajov medzi týmito dvoma inštitúciami. Ide tu o ochranu európskych hraníc a chcela by som vedieť, ako tento projekt prebieha. My sme skutočne zameraní na tento cieľ. Chceme vás podporiť spoločnými riešeniami aj vďaka e, tejto novej atmosfére spolupráce a pomoci. Takže za to som veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne Druhá žiadosť o slovo, pán Meliatus z Cypru. Ďakujem, pán predsedajúci. Na predchádzajúcom stretnutí v Bukurešti sa hovorilo o tom, že bude centrum pre spravodajstvo o cestujúcich, ktoré sa má vytvoriť eh, na Europole eh, a bude sa tam využívať eh, najmä kapacita pre spracovanie strategických informácií týkajúcich sa najmä teda ciest v rámci PNR. Takže chceme vedieť, aká je situácia, či zriadujete toto centrum a, a v akej fáze to je. Pán Kofort, mm, mm, parlament Spojeného kráľovstva. Ďakujem. Chcem len požiadať pana Kangasa o objasnenie čísla, ktoré uviedol v prezentácii Fínsko. Podľa neho je na prvom mieste pri e, týchto vyhľadávaniach v databázoch e, Europolu hovoril o 69% len e, chcem, aby mi potvrdil toto číslo, či je správne. Ďakujem. Pán Madison, takisto z parlamentu Spojeného kráľovstva. Áno, ďakujem, máte pravdu. Toto je veľmi dôležitá téma. Som veľmi rád, že ste takto e, zozvali e, poslancov z Národného parlamentu a Európskeho parlamentu. Ja som počul rôzne veci o spolupráci s Europolom. Sú krajiny, ktoré spolupracujú veľmi dobre, vymieňajú si informácie, používajú túto funkciu Europolu, pokiaľ ide o bezpečnosť, e, ale e, niektoré iné krajiny zase nie sú až tak zapojené a sú problémy napríklad so získavaním informácií od e, policajných úradníkov z iných krajín napríklad, aby sa riešili konkrétne problémy napríklad v prípade bezpečnosti alebo terorizmu. Takže ak si vy ako vo Fínsku máte vymieňať informácie so susedmi ako Švedsko, Estonsko a podobne, škandinávské krajiny, ak niekoho požiadate napríklad o informácie, dostávate ich automaticky a rýchlo, ale sú tam nejaké, alebo sú tam nejaké problémy s niektorými krajinami napríklad, v niek- e, v niektorých regiónoch napríklad, je to problematické, pretože vy ste najaktívnejšia krajina, ako som to pochopil, v Európskej únie. Únie, ďakujem. Ďakujem. Vidím, že nikto ďalší sa o slovo nehlási. Žiadny zástupca národných parlamentov alebo Európskeho parlamentu A, takže máme tu tie e, formuláre na otázky, ale, e, a tie môžete využiť, ale teraz dám slovo našim e, hostom, pánovi De Eusebiovi a pánovi e, Kangasovi. Takže pán De Eusebio, ďakujem pán predsedajúci a ďakujem vám za vaše otázky. S dovolením ja by som si zobral prvú a druhú otázku a pán Kangas tretiu a štvrtú. Takže otázka na spoluprácu medzi Europolom a Frontexom. Táto spolupráca skutočne eh, bude posilnená v rámci novej dohody medzi týmito agentúrami, spolupráca a zapojenie Europolu, pokiaľ ide o mandátu, je najmä, eh, sa týka najmä boja proti pašovaniu migrantov, takže robíme sekundárne kontroly v teréne a takisto to spada pod mandát e, miestných orgánov Taliansko, Grécko a podobne. Tam sú miestne orgány, ktoré požadujú služby Europolu, takže nepoužíva Europol teda vlastnú kompetenciu, ale v podstate podporuje e, pracovníkov e, orgánov na presadzovanie práva, ktorí pracujú priamo teda v teréne v Taliansku a v Grécku. A pokiaľ ide o druhú otázku, tá sa týka projektu ETIAS, e, ide o systém výmeny informácií v Európe. Zapojenie agentúry sa týka krížovej kontroly, to bude v budúcnosti, keď už bude ten systém zavedený. To znamená, e, ide o dvojitú kontrolu či krížovú kontrolu e, informácií, ktoré prúdia e, medzi ETIASom a centrálnou jednotkou ENISA. Takže ide o to, aby sme poskytli informácie e, v data, z databáz Europolu do centrálnej jednotky ETIASu a to sa bude kontrolovať krížom. No a takisto tu ide o zoznam sledovaných položiek, ktorý bude vo Frontexe aj v EU LISA. Teraz sa zaoberáme možnosťami alebo tým, a čo znamenajú, alebo tým, čo znamenajú tie nové požiadavky, alebo tento systém bude mať veľký vplyv na informačný systém Europolu vzhľadom na počet žiadostí z centrálnej jednotky ETIAS a aj vzhľadom na to, že e, to musí e, v podstate fungovať 24 e, hodín 7 dní v týždni. A táto vysoká miera dostupnosti bude pre nás výzvou. Na tom teda pracujeme, aby sme mali, aby sme splňali tie požiadavky a aby Europol e, mohol poskytovať naďalej tieto služby ETIASu Dúfam teda, že tým som na vaše otázky odpovedal e, a s vašim dovolením, pán predsedajúci, teraz pán Kangas, máte slovo. Ďakujem vám za otázky a pokiaľ ide o e, tú základnú otázku, to už bola odpovedaná v roku 2018, sme urobili 69% tzv. EIS žiadostí. To bol celkový počet e, E, žiadosti e, vo vzťahu k všetkým štátom, takže to je veľký počet. Aby sme ale mali ucelený obraz, treba povedať, že hovorím o žiadostiach, nehovorím o poskytnutých údajoch. Samozrejme, e, krajiny, ktoré sú oveľa väčšie, s väčšou populáciou, poskytujú viacej údajov než taká malá krajina ako Fínsko, takže by sme to mali rozlišovať. A hovorím o roku 2018, toto je minulý rok a štatistika za minulý rok, ale to percento klesá, zdá sa momentálne, nie preto, že by sklesal počet eh, žiadostí, ale skôr preto, že iné krajiny pridávajú tie svoje. Takže ten trend, z môjho pohľadu vyzerá dobre. A teraz pokiaľ ide o otázku na spoluprácu, treba to rozdeliť na dve časti. Je to otáz... Ide tu de facto o to, že sú rozdiely medzi tým, ako členské štáty využívajú služby Europolu. Niektoré efektívnejšie, niektoré, men- niektoré menej a ide tu takisto aj o otázku bilaterálnej spolupráce medzi členskými štátmi a, a tá presná otázka, ak som to správne pochopil, bola, či máme nejaké problémy v prípade spolupráce s našimi európskymi partnermi a odpoveď na túto otázku je, že nie Nepovedal by som to. My máme hladkú spoluprácu, bezproblémovú, pravidelnú spoluprácu. A ak sa niečo stane väčšinou, je to ľudská chyba. Ale nie je nič systémové, povedal by som. Je teda dôležité rozlišovať medzi týmito dvoma vecami. Ja by som si na spoluprácu skutočne s európskymi partnermi nestiažoval. Ďakujem. Nuž, e, už sme sa dostali k prestávke na kávu, ale mám tu predsa len ďalšiu žiadosť, aby sme mohli položiť otázku. Evelina Heineloma z fínskej delegácie sa pýta. Prosím, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela som sa spýtať expertov na medzinárodnú situáciu, ak mi na to môžete odpovedať, čo sa tu deje nového, aké sú nové technológie v riadení informácií na medzinárodnej scéne alebo na iných kontinentoch než v Európe a v Európskej únii. A e, chcem sa spýtať, či prípadne Európa v niektorých tých technológiách nezaostáva, alebo sme skôr na čele v týchto informačných technológiách? Ďakujem. Pán Kangas, prosím. E, v prvom rade z národnej a európskej perspektívy by som povedal, že sme na čele. Je pre mňa ťažké samozrejme posúdiť, ako je zorganizovaná vnútorná výmena v krajinách ako Spojené štáty alebo medzi krajinami Južnej Ameriky alebo v Afrike, Ázii. Ale e, mám mm, silný pocit, že takto to vnímame, že Európa je na čele v tejto otázke. Pokiaľ ide o európsku spoluprácu s so okol, okolitým svetom, z mojej perspektívy tu ide teda o medzinárodnú výmenu informácií o e, presadzovaní práva, tak my v zásade e, e, to hodnotíme pozitívne. Ďakujem. Ja teda budem pokračovať, nadviažem na túto dôležitú otázku, hovorí pán Eusebio. Hlavné trendy sa týkajú umelej inteligencie, a Europol s týmito nástrojmi pracuje pri analýze a využívajú sa tieto nástroje na spracovanie prirodzeného jazyka a ide tu o to, aby pracovníci Europolu boli schopní pružne reagovať na požiadavky z členských štátov, takže to je samozrejme niečo, čo uľahčuje prácu našich pracovníkov. A máme systém, e, ktorý vyhodnocuje tie zhody, e, extrahuje tie hlavné, tie hlavné informácie, napríklad meno, telefónne čísla a podobne. A to takisto uľahčuje prácu našich e, policajných pracovníkov v Europole. Pokiaľ ide o veľké dáta, pracujeme takisto s najmodernejšími nástrojmi, aby sme získali veľké objemy a spracovali veľké objemy e, údajov z rôznych zdrojov, napríklad vo forenznej oblasti. Tam je objem údajov obrovský, čoraz viac videí a podobne, ktoré sa používajú pri vyšetrovaní, napríklad e, pri sexuálnom zneužívaní detí a podobne. My teda musíme zistiť, ktoré sú tie najzávažnejšie trestné činy a na to nám pomáhajú tieto nástroje. A pokiaľ ide o cloud, ten ešte nepoužívame vzhľadom na bezpečnostné obmedzenia. Máme e, samozrejme údaje, ktoré sú um, klasifikovateľné ako dôverné a v žiadnom prípade teda cloud na toto nepoužívame. Ďakujem. Ďakujem vám obom, obom rečníkom, pán Deusebio, e, zastupca výkonného riaditeľa Europolu a pánu e, Kangasovi, e, hlavnom superintendentantovi Národná policajná rada Fínsko za odpovede na otázky. E, riadenie informácií, ako je zrejme, je čoraz dôležitejšie vzhľadom na narastajúcu e, kvantitu dostupných informácií. Je to teda pre nás všetkých dôležité. Je to na rovnakej, aby to bolo e, kompatibilné s ochranou ľudských práv. A teraz teda bude prestávka na kávu, ale chcem oznámiť, že po prestávke budeme pokračovať v diskusii o, roko, o mm, zmenách doplnení rokovacieho poriadku. Je tu celý rad kompromisov vypracovaných a stálo to veľa energie a času, aby sme sa tým kompromisom dopracovali, takže navrhujem aby tí, ktorí chcú ešte niečo dodať e, k tomuto, k tejto otázke, e, prosím, urobte to písomne na tých formulároch a urobte to vopred, tak aby sme hneď po prestávke na kávu vedeli, kto chce ešte niečo dodať a aký konkrétny bod pokiaľ ide o kompromisy, ktoré sa podarilo v rámci rokovaní dosiahnuť. Rokovaní, ktoré predbiehali e, e, diskusii. Takže teraz prestávka na kávu. Ďakujem.

Nie, ale tam. Dear colleagues, now we are just continue. Ctení kolegovia, budeme pokračovať. Budeme pokračovať v našej diskusii o revízii rokovacieho poriadku. Včera sme sa dopracovali k dohode ohľadne účasti Dánska a počuli sme takisto aj prezentácie zo strany delegácií. Takže bolo uzhodnuté na tomto koncenzuálnym spôsobom. Chcela by som vám pripomenúť, že tu máme aj stanovisko spolupredsedov a trojky, tak ako to už včera bolo spomenuté, že tá diskusia včera a dnes znamená koniec toho procesu, pokiaľ ide o revíziu týchto pravidel rokovacieho poriadku. Spolupredsedovia budú na konferencii predsedov informovať o výsledkoch tejto revízie, tak ako to bolo požiadané na tomto zasadnutí v apríli, 27. apríla teda. Takže teraz otvorím diskusiu. a slovo dostanú poslanci, ktorí požiadali o slovo. Dostanete časový priestor v dĺžke maximálne dvoch minút. A teraz dostane za fínsku delegáciu slovo pani Púra. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene fínskej delegácie by som prezentovala pozmenujúci návrh ohľadne článku 5 ktorý bol distribuovaný, máte ho k dispozícii na stoloch, prečítam ho. Text nahrádza článok 5 v súlade s článkom 14 e, nariadenia Europole spolupredsedovia by alternatívne mali prezentovať JPSG na e, riadiacej rade Europolu. Prezidentská predsedka Trojka by sa mala uzhodnúť na prípravách zasadnutí riadiacej rady. A toto potom bude prezentované na JPSG na základe tých hlavných zistení a to v písomnej podobe. Ďakujem. Thank you. And then Ms. Wel- uh, the Netherlands. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo predstaviteľ Holandska. Nech sa páči, máte slovo. Vážení predsedovia, včera delegácie za JPSG eh, mali veľmi plodný deň a dospe- zaoberali sme sa e, rokovacím poriadkom a pozmeňujúcimi návrhmi. Rôzne delegácie Európskeho parlamentu taktiež tvrdo pracovali, by pripravili a predstavili tieto pozmeňujúce návrhy. A už z prehľadného dokumentu predsedníctva, e, ktorý sa porovnával s rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi, potom sme o nich e, diskutovali, tak už nám bolo jasné, že ako holandské delegácii, že nebude ľahké dospieť k zhode, čo sa týka zmeny rokovacieho poriadku. Okrem toho, nie všetky delegácie mali možnosť sa komplexne vyjadriť k rôznym návrhom, keďže bol obmedzený čas, ktorý bol v dispozícii v priebehu schôdze. A z tohto dôvodu holandská delegácia navrhuje, aby sa e, konal prieskum, kde sa popýtame všetkých delegácií, e, aby Poprosíme ich, aby písomne zareagovali a potom sa dá e, teda aby zareagovala aj na kompromisný návrh finského predsedníctva a môžu uviesť, či by súhlasili s podčasami rôznych pozmeňujúcich návrhov. Je to potrebné, aby sme dospeli k dohode a potom výsledok tohto prieskumu môže byť preskúmaný v rámci pracovnej skupiny a budú, sformulujú sa pozmenujúce návrhy, ktoré by na ďalšej e, schôdzi potom si získali e, súhlas. Holandská delegácia toto navrhuje, pretože si myslí, že by bola veľká škoda, aby sme urobili eh, aby sme neurobili krok kupredu. Myslíme si, že pokiaľ takýto eh, medzikrok v podobe prieskumu by sa konal, že to je potrebné, aby sme potom mohli pokročiť ďalej a mm, je treba diskutovať o rokovacom poriadku. Toto prispieje ešte k transparentnejšej, transparentnejšej a efektívnejšej práci v rámci skupiny PSG. Ďakujem. Thank you. And then Mr. Ďakujem pekne. Pán poslanec za Nemecko, nech sa páči, kolegovia a kolegyne. Ja by som za Nemecko zdôraznil, hovorí pán Pistoriu, že potrebujeme lehotu, pokiaľ ide o odpovedanie na otázky. Ak nebude jasne stanovené, že kedy sa budú odpovedať, dokedy sa má odpovedať, tak to nie je správne riešenie. Potrebujeme jasné pravidlá v tejto otázke, pretože podľa nás to inak nebude fungovať, ako by malo a preto by sme chceli, aby sme s Európskym parlamentom sa mali dohodnúť a týka sa to aj predsedov, parla- predsedov delegácií, pretože toto je otázka, ktorej sa nemôžeme vyhýbať. Ide o komplikovaný problém a druhá vec, ako niekto, kto je ministrom vnútra jednej spolkovej krajiny v Nemecku, želal by som si, aby sme jednoducho túto diskusiu už konečne ukončili a venovali sa dôležitým témam, ako napríklad správe Europolu, pokiaľ ide o pravicový terorizmus. Ja nemôžem predsa ani nikomu povedať, že sa v podstate už dva roky venujeme tomuto. Jednoducho svet vonku je úplne o niečom inom. Ďakujem pekne. Thank you. And then Mr. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo predstaviteľ Polska. Nech sa páči, pán Apel. Uh, Mr. Peters from you. Pán Peters za Európsky parlament, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička v prvom rade by som chcel povedať, že podporujem tú myšlienku, že by sme tú diskusiu mohli ukončiť ohľadne rokovacieho poriadku. Mohli by sme to ukončiť dnes, pretože je to síce na jednej strane veľmi dôležité, ja si to uvedomujem, ale treba povedať, že sú tu aj ostatné dôležité veci, o ktorých by sme mali hovoriť v budúcnosti. A preto sa nádejam, že budeme môcť ukončiť túto diskusiu čím skôr. Po druhé, delegácia Európskeho parlamentu e, sa snaží nájsť kompromisy v tých miestach, kde to je možné. A ja som obdržal kompromisný návrh fínskej delegácie ohľadne článku 5 a myslím si, že delegácia Európskeho parlamentu môže prijať tento kompromis v nádeji, že môžeme ukončiť tie diskusie a môžeme začať čo možno najrychlejšie diskusie o veľmi dôležitých veciach. Ďakujem pekne. Thank you. And then Mr. Uh... Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo predstaviteľ Švédska. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovorí pán Löberg. My podporujeme tento kompromisný návrh, e, ktorý bol predložený a týka sa článku 5. Takisto by sme chceli predložiť návrh za švédsku delegáciu, pokiaľ ide o článok 6.2, pokiaľ ide o špeciálny postup, ktorý by umožnil delegáciám predkladať návrhy na revíziu rokovacieho poriadku. Ďakujem pekne. Thank you. And then, uh, Mr. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo predstaviteľ Cypru. Nech sa páči. Ďakujem pekne. pozmenujúce návrhy sú dôležité, ale takisto je dôležité, aby sme sa dnes dopracovali k výsledku, pretože k tejto téme sme už povedali veľa. Máme piate zasadnutie a ešte stále nemáme výsledky, pokiaľ ide o článok 5 pokiaľ ide o témy transparentnosti, návrhy, pozmeňujúce návrhy 4 a 5, to znamená z Holandska, z Nemecka, Chorvátska a Rumunska, tu si myslíme, že je veľmi dôležité stanoviť si ten časový rámec a súhlasíme s tým. A pokiaľ ide kompromisný návrh, ktorý bol dnes predložený Nemecka, strany Nemecka, Fínska a Rumunska, pokiaľ ide o článok 5, je veľmi dôležité a dobré, ak by sme niečo povedali, pokiaľ ide o definíciu výrazu ultimately v angličtine. Je veľmi dôležité, aby sme nezabúdali na princíp. Členské štáty sú tie členské štáty, by mali mať mali mať možnosť vyjadriť sa. Ak sa však povie, že to je Európsky parlament, tak to môže byť Európsky parlament. Zároveň si však nie som celkom istý, ako by to bolo, ak by tu bol návrh zo strany správnej rady, pokiaľ ide o možnosť prizvania predstaviteľa krajiny a že európsky poslanec bude teda tým, kto bude zástupcom. Ďakujem. Thank you. And then Mrs. Florea from Romania. Ďakujem pekne. Teraz predstaviteľ Rumúnska, nech sa páči. Ďakujem pekne. My podporujeme revíziu, tak ako to predstavila delegácia za Švédsko. Tá predstava holandskej delegácie nie je zlá, treba povedať. Ctení kolegovia, musíme si uvedomiť jednu vec. Je to vlastne posledná príležitosť zmeniť to nariadenie. Ako náhle sa to zmení, tak to už potom bude ako keby vytesané do kameňa. Takže tie otázky, otázky sú jediným nástrojom, ktoré nám umožňujú vykonávať moc určitú a kontrolu, takže je veľmi dôležité, aby sme mali tieto veci doriešené. Takisto sú tu otázky, ktoré boli zverejnené. Pokiaľ ide o tie usmernenia, ktoré sme dostali minulý týždeň, treba si uvedomiť, že to nemá právnu hodnotu. Je to v podstate iba určité usmernenie, je to orientačná funkcia, ktorú splňajú. My potrebujeme nariadenie, aby sme vedeli, ako to bude fungovať. Ďakujem pekne. Maďarský predstaviteľ, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka, hovorí pán Vitáni. A my podporujeme ten návrh Nemecka, v podstate v plnej miere súhlasíme, avšak je tu určitá malá zmena, to znamená prvá veta by bolo, že v súlade článku 14 nariadenia spolupredseda, to znamená predsedníctvo, úradujúce, bude reprezentovať JPSG ako člen bez hlasu. A, a takisto treba povedať, že na aké obdobie táto na aké obdobie by táto reprezentácia vlastne trvala z ich strany. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo francúzsky delegát, nech sa páči. Ďakujem pekne, ctení kolegovia, hovorí pani Karamanli. Ja si myslím, že vlastne už viacero zasadnutí sa venujeme týmto otázkam a ja si myslím, že je na čase, aby sa nám to podarilo konečne vyriešiť. Predovšetkým dve pripomienky z mojej strany. Myslím si, že čo nám tu chýba v našej práci, pokiaľ ide o túto kontrolu spomínanú Euro polu, Je tu priorita, aby sa aktivovali všetky e, nástroje, ktoré sú možné na to, aby tá kontrola mohla byť e, e, aby mohla byť uplatňovaná. Už sme strávili veľa času a hovorili sme o týchto možnostiach kontroly, ale ak stratíme zo zretela tú otázku toho, že ako sa tá kontrola má realizovať, pretože vlastne už viacero mesiacov o tom stále hovoríme, ale nepodarilo sa nám to doriešiť, takže musíme to jednoducho vyriešiť a návrh, ktorý predložilo Fínsko dnes, aby tu bolo také prechodné obdobie, môžeme to podporiť, ale chýba tu určitý prvok. Čo tu chýba? Chýba tu, a to nadviažem aj na to, čo povedala vlastne švedská delegácia, to je to vynimočný postup, pokiaľ ide o revíziu, pretože v momentálnej podobe nemáme tú revíziu. A podporujem kolegyňu z Rumunska, ktorá povedala, že malo by to byť potom, že to už potom bude vytesané do kameňa. To znamená, nemôžeme jednoducho počítať s tým, že by sme tu mali, či už pravidelne, alebo um, občas takú revíziu. Niekedy teda si Uvedomujem, že tu je snaha parlamentu urobiť pokrok v tejto téme, bolo to tu vyjadrené, pokiaľ ide aj o agentúru Europol, ale nezabúdajme však na to, a bolo to tu naznačené opakovane, povedali to viacerí, že tie financie ešte stále nie sú dostatočné a tieto takisto idú cez národné parlamenty. A my sme tu všetci presvedčení o práci Europolu, a o tej potrebnej kontrole parlamentnej, ako to má byť v demokratickom systéme. Nemôžeme podporovať tieto žiadosti o finančné prostriedky, ak tento dialog medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, ak sa to nebude môcť robiť e, trvalým spôsobom, berúť do úvahy princíp rešpektovania zvrchovanosti národných parlamentov. Takže je to určité východisko, ja si to uvedomujem, ale myslím, že tá otázka revízie, minimálne teda pokiaľ ide o nástroje, ktoré treba aktivovať e, na to, aby sa zabezpečila táto kontrola, malo by sa to vyriešiť odteraz a ak to neurobíme, tak nebudeme môcť pokračovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo Írsko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Sme v prvom čítaní tohto kompromisného návrhu, ktoré prežilo Nemecko, Fínsko a, Rum- a Chorvátsko. Vychádzame z toho, že tam je určitý potenciál, že by sa to mohlo podporiť, ale predsa len si myslím, že sú potrebné určité objasnenia. Nemám teraz kópiu článku 14, pokiaľ ide o Europol, ale v kontexte toho, že sme tu mali iba dve zasadnutia riadiacej rady e, a že e, sa tu postupuje takýmto spôsobom, treba si uvedomiť, že to môže znamenať aj to, že členské štáty, ktoré sú v pozícii predsedníckej krajiny, nebudú možno mať zastupcu a týmto spôsobom nebudú mať možnosť hodnotiť tú správu. Takže ja neviem, že či je skutočne na nás, aby sme sa na toto pozerali spoločne, alebo aby tu boli pravidelné striedania, pokiaľ ide o týchto nehlasujúcich pozorovateľov. Možno by ste mohli objasniť, či toto je potenciálne schodné. Takisto zastávame ten názor, že je veľmi dôležité dospieť k finálnemu rozhodnutiu dnes, aby sme sa mohli pohnúť ďalej k oveľa dôležitejším záležitostiam, pokiaľ ide o otázku dohľadu nad Europolom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ctení kolegovia. A teraz by som chcela povedať holandskej delegácii, že všetky delegácie mali možnosť vyjadriť sa. Spolupredsedovia sa môžu k tomu takisto vyjadriť a zhodnotiť, či sú potrebné ďalšie kroky. Švedská delegácia. spolupredsedovia môžu robiť poznámky a Just wait two seconds. There's some... Dáme si malú prestávku, chvíľku počkáme. So, um, member of delegation of Portugal. Takže portugalská delegácia, nech sa páči. Obrigada, bom dia. Dobrý deň. Pokiaľ ide o kompromis, ktorý bol predložený počas prípravy, máme dve otázky, ktoré ešte nie sú podľa nás objasnené. Už sme sa e, pýtali na to slovo alternately, ale my ešte stále máme pochybnosti a chceli by sme si to nechať vysvetliť, lebo portugalská delegácia predložila aj svoj návrh. Znamená to, že zastúpenie počas stretnutí v Bruseli je zabezpečené Európskym parlamentom, alebo ide len o to, keď sú eh, tie schôdze v iných eh, eh, hlavných mestách, že potom teda tam bude Európsky parlament.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 Pani Mitak z Nemecka, z nemecké delegácie, máte slovo. Ďakujem za slovo. Diskusia ukázala, že je tu určitá neistota ohľadom určitých návrhov, ako to má ďalej pokračovať, takže myslím si, že malo byť všetkým jasné, že tu nepanuje konsenzus. No a na základe tejto situácie čo sa tý, by sme mali podporiť švedský návrh, pretože tu nenájdeme kompletnú shodu, ale tá téma tu naďalej je. No a principiálne tento bod síce dnes už uzavrieme, ale je treba ešte nechať otvorené to, že musíme ešte povedať, čo je pre nás dôležité, aké konkrétne žiadosti majú jednotlivé štáty, pretože spolupráca vyzerá ináč, keď síce nie je zhoda, ale je tu potenciál a taktiež potreba veci vyriešiť. Takže si myslím, že by bolo dobré, keby sa všetci zhodli na tom, že podporia švedský návrh ohľadom reviznej doložky, tak aby až do budúcej schôdze sme mali čas sa trochu zamyslieť nad tým, ako sa potom dohodnúť ďalej, aby sme mohli e, teda pracovať na tejto téme o e, Europolu. Tässä useampi kysyi. Nuš, ja budem hovoriť e, po fínsky teraz v mene predsedníctva. Toto, neza, toto spolupredsedníctvo, nezávislo od toho, či sme v Bruseli alebo v niektorom členskom štáte, sa bude organizovať takýmto spôsobom. Spolupredsedovia, spomínate si, áno, viete, ako teda to bude. Tak ako teraz. Kto bude zastupovať v tomto riadiacom výbore. Mm. hmm Eli hyvät kollegat, useita puheenvuoroja eri... Vážení kolegovia, už sme tu počuli mnohé príspevky z rôznych aspektov, všetko, sme si to všetko vypočuli. No a boli tu otázky, rôzne názory. No a chýba nám jednomyselnosť. Je to tak. Pochopila som to správne. Áno, tiež si takto vykladáte situáciu? No vyzerá to tak, že áno. Čo sa týka článku 5, tam nie je koncenzus a preto musíme tento bod zamietnúť. Takže tento pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. So, yeah. Continue. Takže môžeme pokračovať. Na základe príspevkov včera aj dnes ohľadom navrhovaných pozmeňujúcich návrhov a kompromisov navrhujem ísť návrh po návrhu. Pozmeňujúci návrh 1 holandskej delegácie, článok 3, 3, 3 o predsedníctiev. Bol proti tomuto návrhu. Nemali sme konsenzus ani k tejto zmene. Takže tento návrh ohľadom zmeny rokovacieho poriadku taktiež nebol schválený. Pozmení sa návrh 2 delegácie eh, Bundestagu a Bundesratu z Nemecka článok 4.1a. Napriek tomu, že principiálne to bol súhlas s prvou časťou návrhu, tak viacero delegácií bolo proti tomu zvyšku, takže taktiež nemáme konsenzus. Takže tento, táto navrhovaná zmena rokovacieho poriadku taktiež nebola schválená. Návrhy 3 a 8 Českého a Holandského parlamentu a taktiež písomný príspevok zo strany Slovinska, rozhodovanie v rámci JPSG, e článok 4, sek 1e a článok 5. Viacero delegácií bolo kategoricky proti zmene princípu konsenzu, tak ako sa odsúhlasilo na konferencii predsedov v Bratislave v roku 2017. Takže táto navrhovaná zmena rokovacieho poriadku taktiež nebola schválená. Pozmeňte návrh 4 Bundestagu a Bundesrátu rumunskej delegácie a chorvatského parlamentu a na návrh 5 holandskej delegácie článku 5.1.2. Napriek tomu, že tu bola možnosť dospieť ku kompromisu, ktorých, ktorý sa diskutovalo, vrátane čo týka usmernenia pre členov ohľadom ústnych a písomných otázok. Tento text spísalo pre, spísali podpredsedovia, ale nedohodli sme sa, nedospeli sme ku kompromisu, takže táto navrhovaná zmena rokovacieho poriadku taktiež nebola schválená. Uh, Navrhy 6, 7, 8, 9 10, 12 viacerých delegácií ohľadom zastupcov JPSG v riadiacom výbore Europolu v zmysle článku alebo podľa článku 5. Tam sme nedosiahli konsenzus. Takže táto navrhovaná zmena rokovacieho poriadku nebude alebo nebola schválená. And then amendment. Pozmeňujúci návrh 13 švedského parlamentu článok 6, posledné ustanovenie. A taktiež tu sme tu nedospeli ku konsenzu k tomuto článku takže navrhovaná zmena rokovacieho poriadku nebola schválená. A to už boli všetky pozmenujúce návrhy. Aguilar, A pán eh, López Aguilar. Sajme mikrofónu. Už videli sme, alebo uvedomili sme si všetci, že poslanci, tu, čo tu sedia v laviciach, sú už vyčerpaní dlhými diskusiami o procedurálnych pravidlách, takže je na čase, aby sme to ukončili. To si myslím, že je rozumné a dobré pre všetkých. Takže pokiaľ nemáme konsenzus, tak súčasné pravidlá budú platiť naďalej. A teraz prichádzame ku zmene vo vzťahu k danskej účasti v skupine. Včera sme to schválili a vyhlásili sme pravidlá za okamžite platné, takže už sú v platnosti. Tá zmena, ktorá sa týka dánskej účasti na práci v skupine, bohužiaľ, to nevyzerá že k tým ďalším témam je tu konsenzus. Takže v praxi to znamená, že postup revízie pravidiel je ukončený, pretože ako všetci dobre viete, my obaja spolupredsedovia podáme správy na konferencii predsedov ohľadom výsledku revízie rokovacieho poriadku, tak ako sa to má robiť. A to aj urobíme. No a na základe to správ, ktoré podáme, sa predsedovia zamyslia nad ďalšími krokmi, ktoré by mohli podniknúť, aby sme sa dopracovali k nejakému možnému kompromisu. Takže to bolo moje oznámenie predtým, než prejdem k ďalšiemu bodu ktorý sa týka stanovenia zástupcu JPSG na schôdzach riadiaceho výboru Europolu. Tieto schôdze sa konajú na centrále Europolu v Hágu, takže aj tu sme sa snažili dopracovať ku koncenzu. Prebehli diskusie, vážime si všetkých príspevkov, ale čo sa týka výsledku týchto rozhovorov, tak môžem oznámiť, že nemáme konsenzus ohľadom zmeny rokovacieho poriadku, no a tým pádom spolupredsedovia budú naďalej zastupovať skupinu EPS v rámci riadiaceho výboru Europol na každej schôdzi. Takže takto. To bude do konca e, roka. Takto končí naša diskusia o hľadom zmeny rokovacích pravidiel. No a teraz si myslím, že už môžeme prejsť k poslednej časti dnešnej rannej schôdze. I think, having said this, coming... Takže tým pádom trochu skôr, než bolo naplánované, sa dostávame k záverečným poznámkam. Takže pani Talvitie teraz odovzdám slovo. Pani Tavitie. Ďakujem, drahý spolupredseda, vážení hostia, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste prišli túto schôdzu. Ďakujem za tieto diskusie, prostredníctvom ktorých sa JPSG darí plniť svoju misiu. Shall we go now? Yeah. So, thank you all. Thank you for your Prepašte, vzdám slovo pánu popredsedovi. Ďakujem za vašu účasť na stretnutí skupiny EPS. Toto bol výsledok posledných mesiacov, alebo možno aj rokov, aspoň čo sa týka tých chystaných zmien rokovacieho poriadku. Mnohí z vás ste o tom hovorili, že treba tú, tú diskusiu už ukončiť, je treba pokračovať inštitucionalizáciou tohto formátu nášho dohľadu nad aktivitami Europolu. Zaznamenali sme určitý pokrok v našej práci a naša práca prináša výsledky, no a bude blízkej budúcnosti pokračovať. Budeme pripravení dohliadať na aktivity Europolu. Ďalšia schôdza PSG. sa, stre- sa, sa bude konať v marci budúceho roka v priebehu chorvátskeho predsedníctva na Európskej rade. Takže presný termín ešte určí chorvátske predsedníctvo. Spoločne túto schôdzu zorganizuje chorvátsky parlament a Európsky parlament. No a samozrejme, medzi tým budeme naďalej v kontakte s Europolom, spolupracovať s ním, dohliadať nad jeho aktivitami, predovšetkým prostredníctvom riadiaceho výboru Europolu, a budeme nadvezovať aj na prácu, ktorú odvádzajú členovia delegácií národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Takže dokument v súvislosti s revíziou rokovacieho poriadku vám bude rozoslaný všetkým a to čo najskôr. Ďakujeme všetkým za vašu prácu, za vašu prítomnosť a želáme vám šťastnú a bezpečnú cestu domov tým, ktorí prichádzajú v rámci delegácií národných štátov. Uvidíme sa na budúce v Chorvátsku.